Good morning, dear colleagues. Let's start our session uh, because Mrs. Manescu... Dobré ráno, pani Marinescu nemohla prísť na čas, je niekde v zápche, tak začneme bez nej. Začneme bodom číslo 10, dosiahnutie skutočnej územnej sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ nevyhnutná podmienka globálnej konkurencie schopnosti. Ak dovolíte, dávam slovo spravodajcovi, pánovi Luhanovi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Júci? Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa venovali hospodárskej, územnej a sociálnej kohezii v Európskej únii. A ja by som bol rád, keby sa v mojej správe podarilo nájsť odpoveď ktorý je na otázku, ktorá je obsiahnutá v názve mojej správy, teda že či takáto súdržnosť je nevyhnutná podmienka globálnej konkurencie schopnosti. Ja som sa snažil načrtnúť vyhliadky nárastu schopnosti Európskej únie Snažil som sa zdôrazniť tú úlohu, ktorú zohráva v tejto súvislosti práve kohezná politika, politika súdržnosti. Ja si myslím, že globálnu konkurencieschopnosť Európskej únie sa dá zvýšiť, keby boli správnym spôsobom nastavené jednotlivé politiky Európskej únie. Takže si musíme položiť otázku, ako skonkurencieschopniť Európsku úniu na globálnej úrovni musíme si položiť otázku, ako vyriešime tie hospodárske problémy, s ktorými sa potýkajú naši občania. Máme tu hospodárskú krízu, ale to nie je všetko. My v najbližších rokoch budeme riešiť aj iné výzvy, napríklad globalizácia, prispôsobovanie sa globalizácii, demografické zmeny, klimatické zmeny, ako aj otázky súvisiace s energetikou. Všetky tieto veci sú obsiahnuté v stratégii Európa 2020. Aby dopady, negatívne dopady týchto všetkých víziev na našich občanov boli čo najmenšie, musíme správne nastaviť úlohu regiónov a musíme ich podporovať. Na tieto účely je potrebné stanoviť si realistické ciele, ciele vychádzajúce z reality a z konzultácií so všetkými zainteresovanými bez ohľadu na to, na ktorej úrovni správovacích verejných sa nachádzajú. Moja správa je rozdelená do viacerých častí. Asi ste si to všimli. Tá prvá časť sa týka e, všeobecných aspektov globálnej konkurencie schopnosti. Druhá časť sa zaoberá teritoriálnou koheziou, územnou súdržnosťou a dopadom európskych politík na túto problematiku. Tretia časť sa zaoberá potrebou potrebou maximalizovať výsledky koheznej politiky, tak aby sme dosiahli väčšiu konkurencieschopnosť. A štvrtá časť, to už je posledná časť, táto sa venuje obdobiu po roku 2013 v súvislosti s koheznou politikou. Môj dokument bol vypracovaný za pomoci určitých informačných zdrojov. Ich zoznam nájdete v úvode návrhu mojej správy. Svetové hospodárske fórum, jeho výročné správy boli veľmi dôležitým zdrojom informácií, pokiaľ ide o globálnu konkurencieschopnosť. A tiež sa už tešíme na index regionálnej konkurencieschopnosti, ktorý vypracuje komisia. Vychádza pritom z rovnakého prístupu ako index, ako pri vypracovaní indexu globálnej konkurencie schopnosti. Správy OECD boli tiež vynikajúcim zdrojom informácií pre moju správu, ale zohľadnil som aj tú skutočnosť, že nie všetky členské štáty EÚ sú členy OECD tak aby Európska únia bola konkurencieschopná v zahraničí celosvetovo, na tento účel musí byť silná vnútorne. No a ako dosiahnuť takúto vnútornú silu? Vo svojej správe uvádzam niekoľko konkrétnych návrhov. Ak dovolíte, niekoľko z nich trošku predstavím. Poprvé je potrebná rovnaká životná úroveň pre všetkých občanov Európskej únie. Je potrebná podpora, financovanie regiónov vychádzajúc z ich špecifik. Takto lepším spôsobom využijeme miestne zdroje, miestny potenciál. A po tretie, musíme podporovať inovácie, výskum a vývoj na regionálnej úrovni. Implementácia koheznej politiky musí priniesť výsledky, toto je nevyhnutné. A ženy, že ak kohezná politika zlyhá, tak globálna konkurencieschopnosť Európskej únie sa nedosiahne. Európska únia musí hľadieť za svoje hranice. Územná súdržnosť je ju potrebné vnímať ako určitý spoločný základ pre všetkých obyvateľov, aby bol prístup ku všetkým typom infraštruktúr, ku všetkým typom služieb, vychádzajúc z osobitosti jednotlivých regiónov. Toto by malo byť základom politiky súdržnosti do budúcna. Kohezná politika môže naozaj byť nápomocná pokiaľ ide o hospodárskú súťaž globálne, v roku 2006 komisia naštartovala štrukturovaný dialog o hospodárskej politike s Čínou. O rok neskôr sa, udialo podobné, sa udiali podobné kroky vo vzťahu k Rusku. Ako teda našu koheznú politiku posilniť? Poprvé je potrebné lepším spôsobom uplatňovať štruktúrálne a kohézne fondy, stanoviť jednoduchšie podmienky na ich implementáciu. Po druhé, je dôležité eh, viac zohľadňovať eh, princíp partnerstva. Po tretie, inštitucionálna kapacita je zvyšovanie. A po štvrté, zachovanie HDP ako hlavného ukazovateľa pri alokovaní prostriedkov zo štrukturálnych a kohezných fondov. Naše regióny stoja pred veľkými výzvami a toto je teda súčasťou koheznej politiky. Kohezná politika je naozaj kľúčovou do najbližšieho obdobia. Samozrejme, že každý jeden región má inú schopnosť, ale dopady týchto reakcií budú spoločné. Predstavte si klimatické zmeny. My musíme bojovať proti klimatickým zmenám so spoločným prístupom a preto je absolútne nevyhnutné, aby sme boli územne súdržní. Decentralizácia v členských štátoch môže viesť k posilneniu regiónov, k zvýšeniu ich reakcie schopnosti na, výsk- na výzvy. Zvýšenie administratívnej kapacity umožní regiónom spravovať väčšie percento európskych fondov do budúcna, čo umožní občanom profitovať z ďalších prínosov koheznej politiky. Infraštruktúry vzdelávanie, doprava, informačné a komunikačné technológie, Toto pomôže občanom v plnej miere dosiahnuť vývojový potenciál. Miestne a regionálne trendy budú vychádzať zo špecifik jednotlivých regiónov Mala by tu byť ďalšia pridaná hodnota z hľadiska rozvoja, pretože potenciál je tu prítomný a je možné ho využiť v prospech občanov, pre dobro občanov. Samozrejme, že toto môže mať e, menšie či väčšie sociálne dopady a dopady v oblasti súdržnosti. Hospodárska a sociálna rovnováha, toto sú dôležité prvky, sú to konec koncov európske hodnoty, my ich musíme podporovať a na to potrebujeme spoločné aktivity, spoločné iniciatívy zasadené do dlhodobej perspektívy. Drahí kolegovia, áno, samozrejme, že môj návrh správy je ešte možné vylepšiť. Vy ste, viete, že ten názov odráža tému obrovských rozmerov. Ja som sa snažil začať z takého všeobecnejšieho uhla a potom sa zameral na tri špecifické oblasti. Prišiel som s konkrétnymi návrhmi, s návrhmi, ktorých cieľom je pridať ďalšiu pridanú hodnotu európskej politike súdržnosti. Vítam akékoľvek doplnenia, poznámky k môjmu návrhu a som si istý, že tento dokument, ktorý sa spoločnými silami snažíme vypracovať o koheznej politike, že tento dokument môže jasne nastaviť smerovanie pre Európsku komisiu, tak aby sme zlepšili situáciu našich občanov. Takže teším sa na vaše poznámky, pripomienky. A túto by som svoj príspevok ukončil. Ďakujem. Okay, thank you very much. Výborne, ďakujeme. Nech sa páči, priestor na diskusiu. Ak sa nikto nehlasí o slovo, ale nie, pán minister sa hlási. Ehm, eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem za tento vynikajúci text. Trošku ma prekvapuje názov tej správy, ale samotný obsah je vynikajúci. Ja osobne som mal pocit, že tej správe pôjde o to objaviť nejaké rezervy v rámci globálnej konkurencie. Pán Luhan už povedal, že by možno bolo dobre nejaké veci doplniť a ja sa veľmi rád účastním takéhoto doplnenia. dokumenty, ktoré pripravuje Komisia Európskej únie. Myslím, že to boli dokumenty z roku 2006. Vtedy fínsky premiér sa zaoberal práve touto otázkou. Hľadal tie silné a slabé stránky Európskej únie, teda kde sme na špičke, v ktorých odvetviach, s tým, že jednotlivé odvetvia sa čoraz viac dostávajú do celosvetovej hospodárskej súťaže. Takže kde sú tie konkurenčné výhody Európskej únie? A tieto dokumenty by sme mohli využiť ako vstupy do tejto správy. To je poprvé. Po druhé, ja by som bol rád, keby sa tu viac odkazovalo na ten kritický faktor, rozhodujúci faktor, ktorým je človek. Vieme, že obyvateľia Európskej únie neustále starnú, a e, ubúda ich. E, toto môže byť v konkurencii vnímanej celosvetovo veľká nevýhoda. V Číne je, sa za rok vyprodukuje viac inžinierov, viac technikov, než v Európe za 10 rokov, tak toto je naozaj hrozivé. A keď na to nebudeme správnym spôsobom reagovať, E, opierajúca o Lisabonskú zmluvu, regionálna politika, politika pre regionálny rozvoj, tak v takom prípade e, neúspejeme. Naša politika súdržnosti. Tu je potrebné rozšíriť aj o tento aspekt podľa môjho názoru. No a pokiaľ ide o vaše odporúčania pre obdobie po roku 2013, Napríklad pokiaľ o tie konvergenčné regióny, aké máte tam stimuly, aké odporúčania. A potom tie ostatné regióny na celom území Európskej únie. To sú regióny, ktoré patria do cieľa 2 a potom cieľ 3, regióny, ktoré spadajú do tejto kategórie. Ako by sme mohli napríklad čerpať z existujúcich skúseností z výmeny skúsenosti. Včera sme v pracovnej skupine sa venovali, v prípravnej skupine sme sa rozprávali o budúcnosti um, politiky súdržnosti. Pripravovali sme text, ktorý bude onedávno pripravený. Onedlho, pardon. A ja som ochotný prispieť k vašej správe, tá posledná kapitola, aby sme tu mali také presnejšie, špecifickejšie odporúčania. No a k tomu názvu, podmienka sine qua non, nevyhnutná podmienka. Áno, to je pekné, ale aké sú tie rozhodujúce faktory a prečo sú to práve tieto faktory? Musíme veci vnímať v širších súvislostiach Európa, to je Európska únia, ale svet okolo nás sa mení. To vnímame aj zo správ OECD. Ďakujem pekne. Thank you. Frau Schröder, bitte schön. Pani Šreter, nech sa páči. <coughs> Ďakujem pekne. Ja tu hovorím mene pána Gozesa, ktorý mal pocit, že tá správa bude na programe neskôr, preto tu ešte nie je je tu niekoľko bodov, ktoré on spísal k tejto téme. O čo ide poprvé? Pán Vozes konštatuje, že táto správa sa zaoberá práve infraštruktúrou infraštruktúru považuje za najdôležitejší element globálnej konkurencieschopnosti regiónov, ale ja si myslím, že túto fázu sme už prekonali. Pre niektoré regióny to ešte môže platiť, ale nie pre väčšinu regiónov. Ja mám pocit, že pán Van Nistelrooy má naozaj pravdu, že pokiaľ ide o analýzu stratégie Európa 2020, že aj tam sa ukazuje, že my konkurencieschopnosť musíme vnímať v širších súvislostiach vo vzťahu k tmetlivým poliam. Na jednej strane znalosti, inovácie ako nástroj konkurencieschopnosti a toto tam absolútne chýba vo vašej správe. Ďalej, že investície je potrebné vykonávať do určitého typu hospodárskeho vývoja, do trvalúžateľného vývoja ten, kto na trh príde s niečím ako prvý, tak ten má najväčšie šance obstáť. A toto tu tiež chýba vo vašej správe. Takže konkurencieschopnosť pre niektoré regióny e, môže vychádzať z infraštruktúry, ale nie je to nejaký všeliek. Trvá udržateľnosť a inovácie v produktoch, toto sú podľa mňa tie dôležité prvky, pretože takto vznikajú pracovné miesta a takto sa dá riešiť aj otázka sociálnej súdržnosti v regiónoch, ktoré sú možno aj odľahlejšie, teda aby sa nevychádzalo len z prepojenia na centrá, toto tam tiež absolútne chýba. Odsek 6, to, je, to sú slova chvály, tam podporujeme viac úrovňovú správu veci verejných, multilevel governance, že toto vnímate ako možnosť napredovať. Ale v oceku 8 navrhujete, aby medzi komisiou členskými štátmi a regiónmi bola vypracovaná zmluva, takú sme už ale mali v roku 2002 a zlyhala, takže by bolo dobré, keby spravodajca mohol prísť analýzou, prečo to tedy nevyšlo a nepáči sa mi, že to len tak znova navrhuje, nefungovalo to, takže preto sa v tom aj prestalo. Odsek 11, tam sa veľa zachádza do toho, o čom hovoríme v pracovnej skupine, HDP a tak ďalej. Ja si myslím, že to bude problematické a zrejme ten text nezostane takto zachovaný, lebo tá diskusia k tomu prebieha. My predložíme pozmeňovacie návrhy, ktoré sme presvedčení ako v minulosti o tom, že je dôležité skombinovať ukazovatele HDP by malo byť doplnené o ďalšie ukazovatele v prípade regionálnej politiky, hlavne v prípade regionov, ktoré, ktorým nevyhovuje to klasické kritérium 75 Takže v tomto zmysle podložíme pozmeňovacie návrhy. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank, Frau Krelke, bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich war ehrlich... Ďakujem, pán predseda. Äh, Úprimne povedaná, celkom zvedavá som bola na túto správu, pretože som si nedokázala predstaviť, čo by tak v nej asi tak mohlo byť. Je, tu veľ, je to veľmi naozaj napínavé, čo tam je napísané. Ale bola by som si asi bývala želala, že keby tam bola bývala ešte piata časť a v budúcich mesiacoch snáď diskusia ukáže, prečo kohézia v rámci EÚ e, prispeje ku konkurencieschopnosti. Veď predsa sú tu aj úvahy o tom, veď predsa máme metropoly, silné krajiny. To predsa stačí na konkurencieschopnosť. Nové veci už vynachádzať netreba. Sú tu rôzne, rôzne prístupy a správa by bola asi výborná vec na to, ako Prečo potrebujeme e, takúto politiku pre celú Európsku úniu? Naozaj, chýba mi tu kúsok tejto, e, teda tá celá oblasť tr- trvala udržateľný rozvoj, aby sme jasne ukázali, že e, ekonomický vývoj ešte neznamená konkurencieschopnosť, ale že naozaj potrebujeme spoločný trvalo udržateľný rozvoj aby sme trvalo mohli zaručiť v EÚ takýto vývoj a uvidíme, môžeme si potom spolu sadnúť a porozprávať sa, ako by sa to asi najlepšie dalo zapracovať do tejto správy. Je to aj výborná a dôležitá správa vzhľadom na to, o čom budeme musieť e, na jeseň diskutovať s komisiou. Ďakujem. Dank. Ďakujeme pekne. Pán Piper. Pa- pardon, ešte Pani Manesko má slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să-l felicit pe, pe raportor. Pe... Ďakujem. V prvom rade by som chcela poblahoželať kolegovi Luhanovi za návrh správy, pretože sa domnievam, že kohezná politika a konkurencieschopnosť sú dva kľúčové prvky, ktoré prispievajú k európskej e, štruktúre, k európskemu projektu a nemôžeme v dobrej koheznej politike mať konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž. A preto si myslím, že táto správa by mala prísť s veľmi konkrétnymi riešeniami a ukázať nám jasný smer, pokiaľ ide o zodpovednosti, ktoré členské krajiny, ako aj Európska e, komisia by mali prevziať k samotný text, samozrejme, kohezná politika má e, e, dopad na rôzne problémy regiónu, ale myslím si, že tieto problémy treba riešiť integrovaným spôsobom a podľa mňa tento integrovaný koncept by sa mal spomenúť a rozvinúť v texte správy. Takisto som si všimla, že návrh sa, sa opiera o e, konkurencieschopnosť vo vzťahu k infraštruktúre. Áno, infraštruktúra je dôležitým faktorom, nie je však jediným dôležitým faktorom. Treba tiež zvážiť e, aj ďalšie, ďalšie e, faktory. Rast, zamestnanosť, pokiaľ ide o nárast e, regionálneho e, výkonu, výkonnosti, takisto stupeň e, absorpcie a použitie európskych fondov. A takisto by sme v tejto správe mali spomenúť aj význam rozvoja podnikateľského potenciálu európskych regiónov. Rada by som tiež v texte videla zmienku o potrebe povzbudovať Eh, podnikateľského ducha na regionálnom a lokál, lokálnom na týchto úrovniach a takisto e, eh, konkurencia schopnosť medzi regiónmi. Takisto potom pilotné projekty s cieľom prispôsobiť sa novým výzvam a tiež, aké dôležité je nájsť e, dôležité zdroje financovania na takéto projekty. Toľko som mala k tomu povedať. Thank you very much. Ďakujeme, pán Píper. Ja, dankeschön, Herr Ďakujem, pán predsedajúci. Mňa táto správa presvedčila a myslím si, že tu máme spravodajcu e, príkladného, spravodajcu z nových členských krajín. Veci sú formulované inak, jasne, e, inak ako na, e, v našich prihláškach a príspevkoch. A snaď by som mu ešte dodal, že bez infraštruktúry, bez energie, bez komunikačnej infraštruktúry, bez ciest nebude žiadny regionálny vývoj. A bohužiaľ vo východnej Európe to takto vyzerá. Potom môžeme kľudne začínať s s ekologickými otázkami. Ale musí to aj byť súčasťou plánovania, ale že to, to ťaž, e, do veľkej miery, e, teda, že táto správa sa opiera o infraštruktúru, považujem za správne. E, pokiaľ ide o otázku indikátora, tento, tento, tento koeficient, ktorý sa tu používa, tak to považujem za nejakú takú také snívanie ideologické. To prerozdelenie na regionálnej úrovni, čo ako súvisí s hospodárskym výkonom daného regiónu? To je moja otázka. Tu môžeme použiť naozaj len HDP, všetky ostatné ukazovatele. Myslím si, že takéto veci by sme sem zapracovávať nemali, inak sa dostaneme do z, z, situácie, keď sa všetko zmieša a nakoniec potom sa ne, nenájdeme ani tú našu vlastnú regionálnu politiku. Ešte mám ešte otázku na spravodajcu. Tieto globálne príspevky, tieto paušálne príspevky regiónom. Na akej úrovni toto by malo byť uh, realizované? To som nie celkom pochopil. Kto obsahovo, politicky, finančne uh, by tu mal za to zodpovedať a mal by disponovať týmito prostriedkami. A ešte jeden podnet na záver, e, pokiaľ ide o zjednodušenie administratívy. Myslím si, že by sme mali e, e, viac hovoriť o certifikácii správy, o, o európskej certifikácii správy a teda administratívy ak môžeme teda administratíve správať, tak potom môže dostať aj budúce príspevky. Toľko moje podnety. Ďakujem. Ďakujeme ďalším ďalším večníkom je pani Lukašievská. Ďakujem, mám tri komentáre. Mnohí z vás hovorili o konkurencieschopnosti regiónov v rámci EÚ. A myslím si, že je to globálna konkurencieschopnosť, ktorá je tu rozhodujúca. Konkurencieschopnosť Európy ako celku v porovnaní s tým, že konkurencieschopnosť, ak má pozitívne porovnávať, potrebujeme pochopiť, že ekonomický, sociálny, ekonomická sociálna ko- kohézia je kľúčovou. Vítam správu pána Luhana a prístup, ktorý zvolil, ako už povedal predrečník, členovia z nových členských krajín majú sklon vnímať veci inou optikou ak by sme sa mali pozrieť na konkurencieschopnosť regiónov v rámci EÚ, dospeli by sme k zaujímavým e, zisteniam. Bez financovania infraštruktúrnych projektov nová desiatka členských krajín je odsúdená na neustále väčšné spiatočníctvo. ak e, dáme ťažisko na trvalo udržateľný rozvoj, tak nebudeme schopní e, udržať konkurencieschopnosť. Súhlasím však s tými kolegami, ktorí hovoria, že treba investovať do inovatívnych sektorov ekonomiky, pretože globálne Európska únia potrebuje väčšiu mieru investícií do inovácií <clears throat> Takisto súhlasím s pánom Van Nistelrojom. Naozaj tu totiž je veľký rozdiel medzi výberom e, mladých ľudí, ktorí majú vyššie vzdelanie v EÚ a v zvyšku sveta, hlavne v Číne. Ďakujeme, slovo má teraz pán Matela. Eh, Sigur Voj. Ďakujem, pán predseda. Pridám zo pár poznámok. Nebudem opakovať slova preč, rečníkov. Chcel by som však pánu Luhanovi poblahoželať k jeho odvážnemu prístupu a k spôsobu, akým nám ukázal, ukázal veľké otázky, veľké výzvy, aká bude úloha koheznej politiky v budúcnosti. Za žiadnych okolností podľa mňa by sme nemali e, sa dopustiť tej chyby, že by sme minimalizovali úlohu koheznej politiky. Toto je predsa historický princíp, pretože kohezná politika je tiež, alebo do veľkej miery tu na to, aby odstránila nerovnováhy, ktoré existujú medzi rôznymi časťami únie. Ako ja sama, aj pán Luhan pochádza z krajiny EÚ, ktorá do veľkej miery e, s týmto súvisí a myslím si, že úloha, ktorú zohráva infraštruktúra, je veľmi dôležitá, ako to povedal aj pán Luhan. A Dopravná infraštruktúra osobitne je hlavným problémom pre nové členské krajiny, pre východnoeurópske členské krajiny. Dokonca by som mohol povedať e, ironicky, že jediný <clears throat> transport, ktorý e, chodí rovnakou rýchlosťou na východe i na západe Európy, tak to sú lietadla. Inak, ak totiž idete vozidlom, tak v E, vaša priemerná rýchlosť bude klesať, čím východnejšie pôjdete. Ako predstaviteľ e, európskeho štátu si myslím, že táto úloha koheznej politiky by mala zostať, aby rozdiely v rozvoji uh, mohli byť riešené. Správa sa tiež zaoberá ďalšou dôležitou otázkou a to je zníženie administrat- administratívneho bremena. Čoraz častejšie tu diskutujeme o prípadoch, kedy e, sa vzdali myšlienky e, e, použitia fondov kvôli obrovskému administratívnemu zaťaženiu. Preto si myslím, že je veľmi dôležité nájsť efektívne riešenia, aby bolo naozaj jednoduchšie pre uchádzačov e, použiť fondy. Pokiaľ ide o rozvoj teritoriálneho potenciálu, tu je tiež veľmi dôležitá oblasť. Verím, že tu máme veľmi vhodné zdroje, ktoré ešte len musia byť e, využité. Na záver by som snáď povedal ešte raz, že si vážim prístup spravodajcu k koheznej politike a zdieľam jeho názory v tom zmysle, že musíme tie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi riešiť. Európa musí byť homogénnejšou ak máme byť svetovým eh, priekopníkom a vodcom. Ďakujem. Keďže nikto eh, z komisie nie je prítomný, hovorí pán predsedajúci, dám slovo pánu Luhanovi na jeho komentáre. Ďakujem kolegovia, pán predseda. Myslím si, že spoločne môžeme dosiahnuť veľmi kvalitnú správu týkajúcu sa budúcnosti koheznej politiky. Všetkým vám ďakujem za vaše podnety, ktoré boli potrebné, aby z tejto správy urobili užitočný a efektívny nástroj. Zo pár komentárov z mojej strany. Najprv k názvu. Samozrejme, že názov je trochu zložitý. Je veľmi dlhý a odzrkadluje obrovskú rea- realitu. Pán Fan Nistoroj povedal, že by chcel tu vidieť viac špecifických návrhov mobilizácie na globálnej úrovni. Ja si v prvom rade myslím, že táto správa by mala ukázať, čo my ako EÚ musíme urobiť, aby sme boli uh, silnejším spoločenstvom. Pán Matula povedal, že by sme mali byť silní takým spôsobom, že si najprv zametieme pred vlastným prahom, ak chceme e, byť potom konkurenciou pre zvyšok, zvyšok sveta. Toto môžeme urobiť tak, že si rozvinieme vedomostnú ekonomiku, ak budeme investovať do infraštruktúry a odstránime rozdiely v tejto oblasti, ak podporíme snahy smerom k, k vytvoreniu spravodlivejšieho pracovného trhu na európskej úrovni. Ak však chceme dosiahnuť, e, dosiahnuť súhru alebo súlad s Čínou či, či s e, Indiou. Povedali ste, že v Indii za rok končí e, viac inžinierov než u nás za 10 rokov v EÚ. Ale čo urobíme v EÚ? Máme tu 500 miliónov obyvateľov, teda asi o 50 menej než India Takže čo my urobíme na to, aby sme s nimi udržali krok? Oni totiž e, nespia na Vavrínoch, rastú, rozvíjajú sa, o 10 či 15 rokov budú oni diktovať podmienky rozvoja svetovej, ale aj európskej ekonomiky. A preto si myslím, že na európskej úrovni je veľmi dôležité bojovať proti rozdielom medzi regiónmi Hovoríme tu o regiónoch e, v rámci konvergencie. My, či chceme alebo nechceme, musíme rešpektovať e, tie ciele, ktoré sú stanovené pre nové členské krajiny i, i západné členské krajiny. Tieto ciele sú rozdielne, pretože vývoj vyzerá rozdielne. A keď hovoríme o expanzii EÚ, väčšinou okamžite dodáme, že táto, e, toto rozširovanie sa zakladá na hodnotách, ale teraz treba hovoriť o ekonomickej konkurencie schopnosti. Treba to dosahovať rozširovaním tlhu, trhu. Musíme sa snažiť e, lepš, lepšie stroje. Pre... Nie som si istý, že toto uh, uh, ovplyvní našu globálnu konkurencieschopnosť. Priveľmi nám to nepomôže. Ak však medzi rokmi 2004 a 2007 EÚ sa rozšírila o 12 krajín, tak my sa snažíme dosiahnuť spoločný trh a spoločné všeobecné plány, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť. Má to svoje dobré stránky i zlé stránky. Teraz poprvýkrát Lisabonská zmluva nám naznačuje, že sa máme pozerať za hranice EÚ. Nemali by sme sa len zamestnávať rôznymi stupňami konkurencieschopnosť v rámci EÚ. Tiež by sme sa mali pozerať na to, čo možno urobiť pre väčšiu konkurencieschopnosť vo vzťahu k Číne alebo k Rusku, k Spojeným štátom. Toto je naša základná zmena, pokiaľ ide o infraštruktúru ako hlavný prvok tohto, tohto, z tejto správy, nuž, ak nemáte do, ale energetickú, telekomunikačnú či dopravnú infraštruktúru, ak nemáte koheznú infraštruktúru, tak nemáte skutočnú koheznú politiku. A preto musíme v prvom rade riešiť tieto problémy, ak chceme byť konkurencieschopní na globálnej úrovni. pokiaľ ide o vzťahy medzi regiónmi, národnými vládami a Európskou úniou, my všetci tvrdíme, že Európa 2020 bude Európou regiónov a krajiny ako Británia, Francúzsko, Nemecko, tak tam sa alokácie dejú na, na základe regionálnych rozvojových plánov, ktoré vyjednáva s Európskou komisiou. A myslím si, že toto je spôsob, akým môžeme eliminovať byrokraciu, môžeme skrátiť implementačné lehoty pre projekty a týmto spôsobom priamo prispieť k vyššej miere rozvoja. Okrem toho si myslím, my tu v Bruseli, v kanceláriách alebo niekde vo vládnych kanceláriách členských krajín nemôžeme tak, mať taký dobrý obraz e, regionov, ako oni vedia o sebe si urobiť sami. Ak teda chceme stanoviť, že určitý región má určitý špecifický potenciál, zamerajme sa na to, a budeme mať lepšie výsledky. Napríklad, ak všetci vieme, že, že uh, Nemci dobrý, robia dobré auta, tak podporujeme nemecký automobilový priemysel. Vieme, že východná Európa potrebuje väčšiu mieru infraštruktúry, tak pracujme na infraštruktúre. Avšak všeobecný cieľ musí byť vytvoriť nové pracovné miesta a byť globálne konkurencieschopný Ďalšia rečnička hovorila o trvalej udržateľnosti. A samozrejme, musíme myslieť dlhodobo, pokiaľ ide o kohéziu. Mali sme sa, vy, by sme sa vyhnúť krátkodobým perspektívam a práve preto sú tu v správe viaceré zmienky slov, slova kontinuita. Mám na mysli kontinuitu medzi cieľmi, ktoré stanovili členské krajiny a EÚ. Je tu určitá finančná štruktúra z európskej úrovne. Projekty s pozitívnymi dopadmi by mali profitovať z kontinuity. A keď hovorím o e, úžitkoch, tak mám na mysli ekonomické e, úžitky na úrovni regiónov. Takže táto správa by naozaj sa mala veľmi jasne zameriavať pridelované európske fondy pro, po roku 2015 a ako to bude prebiehať. A preto som navrhoval, aby HDP bol jedným prvkom, regionálne špecifika by mali byť druhým kritériom. Takisto potom potreba vytvoriť krátkodobé i dlhodobé pracovné miesta. Ďalej podpora veľkých projektov. Áno, ak chceme dosiahnuť z ekonomického pohľadu väčšie účinky, musíme mať odvahu smerovať k, veľkým, k väčším projektom. A moja otázka znie, moja teda správa túto otázku nezodpovedá, ale moja otázka znie, kto by túto zodpovednosť mal mať? Národné vlády, inštitúcie EÚ? Môžeme vôbec ovplyvniť eh, a dať odpoveď na toto presnejším, presnejšou koheznou politikou? Je to otázka a diskutujme o nej a možno, že nájdeme, na, je, nájdeme aj odpoveď na ňu. Pokiaľ ide o podporu podnikateľského ducha, myslím si, že toto je rozhodujúce. máme tu, nadarmo budeme mať dobre fungujúcu e, administratívu na lokálnej úrovni, ak nebudú zapojené ďalšie ekonomické štruktúry daného regiónu. Pretože 10 veľkých podnikov, veľký podnik ako taký jeden, môže urobiť určitý potenciál pre, túto, pre tento región a to nám dá pozitívne dopady, ak ich zapojíme, ak ich budeme stimulovať. Chcel by som poďakovať pánu Píperovi za jeho prístup, pretože hoc aj pochádza zo západoeurópskej krajiny s výbornou infraštruktúrou, chcem mu poďakovať, pretože naozaj uznáva potrebu rovnováhy a vyváženia kvality infraštruktúry v rámci EÚ aby sme sa stali naozaj konkurencieschopnými. Je to naozaj potrebné a hovorím tu z vlastnej skúsenosti. Pracoval som pre nemeckú spoločnosť, ktorá súčasne hľadala nové možnosti, bolo tu viac než 30 kritérií a použili ich na to, aby si vybrali e, cieľovú krajinu svoje investície. A potom e, podľa 20 kritérií si vyberali konkrétne mesto, kde chcú investovať. A druhé kritérium bola infraštruktúra v tomto zozname. Prístupnosť inými slovami. Vybrali sme si tri lokácie a výťazom bol potom, uh, bolo miesto s najlepšou infraštruktúrou, hoc aj možno bolo menej konkurencie schopnosť iných pohľadov, ale hlavným kritériom bola infraštruktúra. A v tomto meste, toto mesto za dva roky využilo viac než 300 miliónov eur, eur e, investícií. Tie ďalšie dve mesta, ktoré boli e, jeho konkurentami, prehrali kvôli tej infraštruktúre. Takto lepšie pochopíme, prečo kladiem taký dôraz na infraštruktúru. Toto totiž dáva veľké možnosti regiónom a ľuďom, ktorí žijú v týchto regiónoch. Otázka znie, kto by mal byť zodpovedný za tieto problematiky. Ja tu mám v tomu vlastnú víziu. A buďme úprimní, všetci sme e, produktami určitých politických systémov. Ak chceme porovnávať politické a administratívne systémy v EÚ, zistíme, že medzi nimi sú veľké rozdiely, či sa nám to páči alebo nie. Či to chceme prepojiť s diskusiami o koheznej politike. No už to je ďalšia otázka. Politický systém však zabezpečuje to, že každé 4 roky vlády padajú a volené sú ďalšie vlády. Tieto fondy spravujú implementačné jednotky a politické zafarbenie určitého regiónu či danej komúny sa môže líšiť od e, zafarbenia inej komúny. Ak tieto fondy napojíme na politické zmeny, tak výsledkom bude to, že určité regióny budú trpieť, dostanú menej prostriedkov, pretože nemajú správu, správne politické zafarbenie. Ak teda jasne nestanovíme zodpovednosť, pokiaľ ide o úplne e, regionálne e, investície a v súlade s národnými rozvojovými plánmi, ktoré potvrdila Európska únia, tak by sme nemali byť schopní sa, e, nedokážeme sa vyhnúť tejto hrozbe. Ak to však urobíme, vieme, že politická ale, politické alebo administratívne faktory nebudú dokázať negatívnym spôsobom ovplyvniť spôsob, akým peniaze smerujú do regiónov. Možno, že vy poznáte situácie, kde lokálni predstavitelia sú slabší. alebo nie sú kompetentní v určitých oblastiach. Takže čo urobíme? Budeme nechávať schátrať daný región kvôli nedostatku kompetencií jeho vodcov. Preto si myslím, že zodpovednosť by mala mať jasné pokračovanie. Región, národná vláda, komisia. A preto som prišiel s týmto návrhom. Majme strategické regionálne plány rozvoju, vyjednajme tieto plány na úrovni EÚ, pretože takýmto spôsobom Únia bude mať celkom jasný obraz o rozvojových trendoch v Únii. A potom budeme mať celkom jasné kritéria, na základe ktorých musíme podporiť kohéziu, tvorbu miest a konkurencieschopnosť. To nám umožní väčšiu moc z ekonomického pohľadu, budeme rýchlejší a budeme dokázať bojovať proti Číne, Indie a Rusku s lepšími zbraňami, lepšími ekonomickými zbraňami. tejto správe treba viac posilňovať konkurencieschopnosť. To sa tu odzrkadlilo a plne súhlasím s týmto. Mám ekonomické pozadie, myšlienku podporujem. Viem, že konkurencieschopnosť vedie k tvorbe pracovných miest. A ak regióny a súkromné sektory dáme do súťaže, tak budú sa vytvárať pracovné miesta. Takže koheznej politike musíme dať jej miesto, ktoré jej prináleží. A verím, že kohezná politika má výbornú históriu so sebou a má potenciál ďalšieho rozvoja, ak ju budeme striktne vykonávať, ak vezmeme do úvahy silné i slabé stránky regionov a krajín. A ak si naozaj stanovíme tento tvrdý cieľ, ak sa chceme postaviť veľkým konkurentom vo svete Amerike, Číne, Indie. A ak si to stanovíme ako cieľ, tú myšlienku, že toto máme dosiahnuť čo najrychlejšie. Som otvorený akýmkoľvek komentárom, pozmenujúcim návrhom k mojej správe a verím, že budeme mať veľmi konštruktívnu rozpravu k jednotlivým pozmenujúcim návrhom a chcem vám poďakovať za vaše príspevky. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne. A keď ste hovorili, že ste pripravení príjmať pozmeňujúce návrhy, my to teda tiež príjmame a tento termín je 28.6. do 12. hodiny na obed. A 13.7. sa bude u nás vo výbore hlasovať a e, v naplene by to malo byť e, až na druhom pléne v septembri. A teraz sa e, vraciame k bodu 9. Dobrá správa veci verejných so zreteľom na regionálnu politiku, postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej komisie. Spravodajkyňa pani Manesku má slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, na úvod by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým ostatným kolegom, uh, s ktorými som sa stretla, s ktorými som konzultovala prípravu svojej správy. Komunikovala som aj so združeniami miest a obcí, hovorila som so združením malých a stredných podnikov a so zástupcami výboru regiónov, komisie, takže všetkým týmto chcem poďakovať. Ja som sa naozaj snažila zohľadniť všetko, čo uviedli. Snažila som sa do mojej správy zapracovať čo možno najviac ich návrhov. Teraz k samotnému návrhu správy. Už som povedala, že si myslím, že efektívna implementácia európskych politík do veľkej miery závisí od toho, ako tieto politiky sú pripravené, ako sú navrhnuté. Zároveň to však závisí aj od implementačnej kapacity na regionálnej a regionál, e, lokálnej úrovni. Viacúrovňová správa veci verejných je dôležitým prvkom v koheznej politike. Dôležitá je aktívne zapojenie miestnych a regionálnych úradov už aj do pre, predlegislatívnej činnosti. Rovnako dôležité je zanalýzovať eh, vzdielané riadenie, teda jednotlivé kompetencie, ktoré sa objavujú na rôznych úrovniach správy vecí verejných, počnúc teda úrovňou EÚ, končiac až miestnymi orgánmi, to zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do predlegislatívnej činnosti je veľmi dôležité, pretože oni presne poznajú situáciu v teréne, vedia, ako tá situácia vyzerá. A to teda môže byť garanciou, že výsledky politiky sa naozaj prejavia a budú pozitívne. Horizontálne aj vertikálne aspekty viacúrovnové správy veci verejných sú dôležité. Spolupráca rôznych úrovní tejto správy veci verejných spolupráca zároveň aj s inými aktérmi um, z ekonomickej, sociálnej obce. Toto všetko sú dôležité predpoklady integrovaného prístupu k jednotlivým politikám. Viacúrovňová správa vecí verejných umožňuje lepšie využiť potenciál teritoriálnej územnej spolupráce a preto sme mali pocit, že je na mieste vyzvať členské štáty, ktoré tak ešte neučinili, aby chceli dosiahnuť ICTC, a tiež sme vyzvali komisiu, aby podnetila výmenu informácií v tejto súvislosti. My si myslíme, že implementácia integrovanej regionálnej politiky prináša väčšie výsledky príjemcom a ja si myslím, že do budúcna by tento prístup mal byť povinným pre všetky regionálne a lokálne štruktúry. Členské štáty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri konsolidácii úlohy miestných a regionálnych orgánov, pokiaľ ide o prípravu a implementáciu európskych programov. Z toho dôvodu navrhujem, aby sme mali nejakú metodiku lokálneho rozvoja, ktorá bude vychádzať z miestných partnerstiev hlavne v prípade projektov, ktoré sa zaoberajú mestskými, vidieckými a cezhraničnými otázkami. Preto potrebujeme spoločnú definíciu pojmu partnerstvo a ja vyzývam komisiu, aby takúto definíciu vypracovala tak, aby partnerstva s miestnymi a regionálnymi štruktúrami, aby takéto vôbec mohli vznikať. Tiež vyzývam komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie tohto princípu a aby pomohla napríklad šíraním osvedčených postupov. Ďalším dôležitým prvkom dobrej správy veci verejných v koheznej politike tento vyplýva z nedávnych zmien všeobecného nariadenia. Toto sú veľmi dôležité kroky, ale myslím si, že proces zjednodušovania musí pokračovať aj po roku 2013. Nielen vychádzajúc z dopadov hospodárskej krízy, Ehm, musíme to vnímať v perspektíve ďalších, ďalšieho rozvoja ehm, rozvojovej politiky. Sociálni partnery a ďalší aktéry musia mať prístup k prostriedkom Európskej únie. Členské štáty musia pomáhať miestnym a regionálnym štruktúram a príjemcom prostriedkov z fondov EÚ. Takýmto spôsobom z dlhodobého hľadiska dosiahneme takú politiku, ktorá bude viac zameraná na ciele, ktorá sa bude, bude dať ľahšie implementovať a ktorá prinesie aktérom hmatateľné výsledky. Takýto prístup podľa môjho názoru povedie k e, zníženiu miery chybovosti, hlavne pokiaľ ide o e, výdavky, e, ktoré nie sú preplácané a pokiaľ ide o operácie verejného obstarávania. Preto navrhujem, aby sme zriadili školiace programy pre tých, ktorí sa zaoberajú kontrolou, monitorovaním takýchto aspektov. Európska komisia by mala zabezpečiť e, vypracovanie takýchto školení v každom členskom štáte, tak aby lokálni a regionálni aktéry boli do takýchto projektov pravidelne zapájani. Podporujem myšlienku pokračovania programu Erasmus pre e, zástupcov na lokálnej a regionálnej úrovni. A toto by sa teda malo zameriavať e, jasne na riadenie európskych fondov. Samozrejme, že rozpočtové vybavenie je mimoriadne dôležité, dostatok prostriedkov z rozpočtu a tiež je dôležité partnerstvo s výborom regiónov, tak aby naše prepojenie na lokálnu regionálnu úroveň bolo ešte posilnené. Pokiaľ ide o budúcnosť tejto politiky, myslím si, že princíp viacúrovňovej správy veci verejných by sa mal implementovať vo všetkých fázach realizácie stratégie Európa 2020 tak, aby lokálne a regionálne štruktúry pomohli dosahovať výsledky, e, ktoré si tieto politiky stanovili. Takže ešte raz ďakujem pekne tým spravodajcom za ich príspevky a som presvedčená, že budú predložené pozmeňovacie návrhy z dielne kolegov. Ja sa na ne teším, zohľadním ich. Pán Stavrakakis prišiel s návrhom ktorý chce rozšíriť rámec, ktorý sa už uvádza v návrhu mojej správy, teda tak, aby tam bola referencia, aby tam bol odkaz na všetky regióny Európskej únie, nielen na tie, ktoré sú zastúpené vo výbore regiónov. Toto vítam. A tiež otázky technickej pomoci, ktoré má poskytovať Európska komisia. Toto je podľa mňa dobrý nápad. aby sme tam nehovorili výlučne o 12 nových členských štátoch, pretože tento nový by mal podporovať všetky regióny vo všetkých členských štátoch. Ešte raz vrela vďaka a teším sa na vaše názory. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké poznámky, pripomienky k tejto sprave? Nech sa páči. Ak dovolíte, keď nikto nechce, tak ja by som sa vyjadrila. Ja by som poďakovala spravodajkyni za dobrú e, spoluprácu. Ja som tieňovou spravodajkyňou za zelených. Viedli sme rozhovory, rovnako ďakujem za veľmi dobrú predlohu. Už v tých diskusiách som povedala, že čo mi trochu chýba je úloha občianskej spoločnosti. To by bolo potrebné doplniť a tiež otázka transparentnosti. Ale v zásade tie podstatné otázky sú zachytené. Možno ešte dodatočná otázka, keď ho, hovoril pán Piper o certifikácii. Ja som tú otázku certifikácie vo vašej správe nepostrehla a tiež by som sa čudovala, keby Európska komisia vyžadovala certifikáciu na komunálnej úrovni, takže by bolo dobre, keby to bolo aj vo vašej správe zapracované. Ďakujem. Ako tieňový spravodajca, hovorí pán ja by som pogratuloval pani Manesku. Skutočne vykonala veľmi dobrú prácu, pretože zdôrazňuje význam viacúrovňovej e, správy vecí verejných, čo je dôležité pre regionálnu politiku na miestnej úrovni a navrhuje určité spôsoby nielen pre budúce programovacie obdobia, ale aj na ďalšie. Táto správa zahrňa veľmi významné aspekty, pokiaľ ide o lepšie riadenie a správu fondov v politike súdržnosti a berie do alebo poukazuje aj na slabé stránky týchto politík. Len dve malé poznámky. Odkaz na strategickú správu komisie, pokiaľ ide o implementáciu programov na roky 2007-2013 v tomto kontexte by bolo dobré túto správu spomenúť. Mož, mohli by sme poznamenať, že je dôležité túto oblasť zjednodušiť a tiež by sme mohli skonštatovať, e, ktorý členský štát má určité systémové prekažky alebo problémy. Napríklad sa menia pravidla v oblasti kontroly, existujú určité e, problémy pri prekrývaní období v, pri riadení projektov. A ešte jedna poznámka. Chceme požiadať komisiu, aby zhodnotila, prečo v niektorých členských štátoch vidí neustále pretrvávanie problémov administratívnej kapacity pri implementácii a aká je pozitívna korelácia medzi dlhodobými e, skúsenostiami pri takýchto programoch z toho administratívneho hľadiska a ako môžeme zvýšiť tento potenciál. Ďakujem, nech sa páči. Pán Matula. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, čiže najskôr zablahožalom spravodajkyni k odvedenej práci, naozaj kvalitnej. Chcem sa jej poďakovať aj za vynikajúcu spoluprácu ktorá sa medzi nami vyvinula, pretože ja som rovnako uteneným spravodajcom k tejto správe. V tejto správe sa objavuje viacero bodov, ktoré sú mimoriadne dôležité. Jednou z týchto otázok je, koľko prostriedkov, koľko zodpovedností prevedieme na lokálnu a regionálnu úroveň. Dovolte mi vedieť sa k bodu číslo 17. Tam sa hovorí o potrebe štandardizovaného auditorského postupu na všetkých úrovniach. A ja sa chcem vrátiť tomu, čo povedal včera profesor Bachler počas diskusie v súvislosti s touto otázkou, teda koľko delegovať na lokálnu úroveň. Keď nejaký žiadateľ vyhrá grant z Európskeho fondu, je dôležité uvedomiť si, že potom sa bude uplatňovať asi 8 či 9 auditorských postupov. Samozrejme, že jednotný model auditu je veľkou výzvou, ale musíme nájsť spôsob, akým dosiahnuť takýto jednotný model. Áno, samozrejme, že kontrola je dôležitá, bez pochyb. Audit je mimoriadne dôležitý, ale nemali by predstavovať bremeno pre príjemcov európskych fondov. Ten príjemca už keď získa takéto financovanie, už vtedy si uvedomuje, že bude podrobený rôznym postupom kontroly a auditu. Takže tieto postupy musíme zjednodušiť za zachovania ich e, efektívnosti. Toto je dôležitá rovnováha. V návrhu sa spomína barometer Eurostatu. Tam sa jasne hovorí, že najväčšia miera dôvery momentálne ju požívajú práve lokálne a regionálne o samozprávne úrady. Tento istý barometer z jeho výsledkov vyplýva, že miestne orgány sa nezapájajú do procesu príjmania rozhodnutí náležitou mierou a preto Považujem bod číslo 7 v návrhu správy za mimoriadne dôležitý. Tam sa tlačí na to, aby miestna úroveň bola viac zapojená. Neustále hovoríme o potrebe Um, delegovania právomocí na regionálnu a lokálnu úroveň, ale už sa to konečne musí stať. Tieto štruktúry musia byť konzultované a musia sa viac zapájať do procesu rozhodovania. Ešte raz blahoželom spravodajkyni a som presvedčený, že naša spolupráca bude i naďalej vynikajúca a že správa bude tiež veľmi kvalitná. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Fan Nistelroj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Úplne súhlasím so slovami pána Matulu. V odseku 17 Prečo by sme napríklad nepovedali, tieto programy jeden program, jeden audit, tak by to fungovalo. A po štyroch rokoch e, by bolo také vyučtovanie, ale to nefunguje a nie je to dobrá cesta. Takže keby sme mali jednotný model, teda jeden program, jeden audit, Samozrejme, s výnimkou skutočne, že by bolo podozrenie o nejaké podvody, tak tam by tých auditov bolo viacej, ale mali by sme pouvažovať nad presnejším textom tohto odseku. Po druhé, e, včera sme veľa hovorili o zjednodušovaní a o racionalizácii programov, ktoré spadajú do vzdielaného riadenia alebo ktoré sa spolu riadia. E, táto viacúrovňová správa sa e, aplikuje aj v iných politikách samozrejme. Ak som správne pochopil, Európska komisia bola otvorená tým skúsenostiam, ktoré sme získali napríklad v oblasti poľnohospodárstva. Možno by bolo dobre pouvažovať E, tiež o záveroch samitu z minulého týždňa, pretože úvahy o ekonomickej vláde boli zachytené a v istom momente, pokiaľ ide o Európu a jej ciele, pokiaľ ide o financovanie, tak uvidíme vlastne, ako by sme sa na to mali e, pozerať. A teraz sa dostávame k podstate veci tejto správy, k tej viacúrovňovej správe veci verejných a niektoré body sú porovnateľné aj v správe e, rady. Dobre, ten projekt Erasmus, tam úplne súhlasím, hoci niektoré pilot, ten pilotný projekt nebol práve korunovaný úspechom, ale a v tom rezume komisie sme ho nezachytili, takže by sme to mali viacej kontrolovať pri tej realizácii. A teraz ešte k tomu odseku 10. Tam sa hovorí o pakte, ktorý by mohla podpísať Európska komisia a s viacerými úrovňami správy. Ja s tým úplne e, súhlasím s tým znením textu v tomto oceku. Ak tam neexistuje nejaký predbežný záväzok, e, že sa bude pracovať v prospech cieľov 2020, No a kto sa bude starať o tieto projekty? Komisia? Ja si myslím, že by sme mohli hovoriť o teritoriálnej dimenzii pri vykonávaní týchto projektov, pri realizácii a v prípade emblematických projektov, tak k ním by sme sa mali vrátiť. To som chcel eh, dodať ešte k slovám pánu Matulu. Ďakujem. Ďakujem veľmi e, pekne a k tomuto bodu by som ešte dal slovo pani Andrujano z Európskej komisie. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som poďakovala spravodajkyni pani Manesku za správu, ktorú predkladá. V nej sú konkrétne splniteľné návrhy. Je to cenný príspevok do probiehajúcej diskusie o politike súdržnosti po roku 2013 tým systémom zdieľaného viac, viac úrovňovnovej správy. E, hľadá správnu rovnováhu medzi úlohou dozory, do úloho, kontrolnou úlohou Európskej komisie. Ja by som zareagovala na niektoré návrhy, napríklad čo robí komisia na zlepšenie správy a kontroly. Teší nás, že správa pozitívne hodnotí akčný plán pre posilnenie úlohy kontroly Európskej komisie. tento postup eh, budeme v ňom pokračovať. Navyše budeme pokračovať s opatreniami, aby sme opravili niektoré situácie, ku ktorým došlo došlo k určitom v niektorých programoch, pokiaľ ide o ITREIN. DG Regio bude e, e, spolupracovať s DG Rozpočet, aby sa správne realizovali aj inšpekčné práce. Tiež chceme vylepšiť fungovanie kontrolných orgánov v rizikových oblastiach, aby sme prispeli k lepšej koordinácii a aby sme zamedzili nejakému prekrývaniu a aby národné orgány mali dostatočné know-how. V posledných troch rokoch komisia organizovala ročné školiace semináre pre príslušné orgány, hlavne pre kontrolu na prvej a druhej úrovni. Cieľom je, aby sme zopakovali už osvedčené kontroly pre tú kontrolu prvého stupňa Práve tu kontrolné orgány zaznamenávajú najväčšiu chybovosť. Potom tieto skúsenosti a informácie postupujeme miestnym orgánom. Tiež vás môžem informovať, že síce s určitým zdržaním budú výsledky kontrol, budú prístupné po letnej prestávke, takže bude prístup ku všetkým pokynom Európskej komisie. Pokiaľ ide o koncept EU 17, e, tam je e, z toho nariadenia vyplýva veľká zodpovednosť pre kontrolné orgány. Európska komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorá bude kontrolovať toto vykonávanie kontrol a tiež spoluprácu medzi DG aby jednotlivé DG mohli využívať vzájomné skúsenosti. Dochádza k určitému prekrývaniu aj s prácou účtovného dvoru a to by bolo dobre tomu zabrániť a preto žiadame viacej alebo potrebujeme politiky, ktoré budú viacej zamerané na budúcnosti. Je potrebné viacej dodržiavať záväzky zo zmluv. Tam treba overovať zákonnosť realizovaných transakcií, ale rozhodne sa tým budeme zaoberať. Chceme zlepšiť systém poskytovania podpory, aby sa nestávalo, že niektorí partnery sa nechcú takýchto projektov zúčastňovať. Experti tiež zistujú, či je možné rozpracovať viac niektoré procesy tak, aby bolo možné zabudovať diferenciáciu do budúcich nariadení, aby sme to prispôsobili veľkosti programov alebo charakteru jednotlivých subjektov a tiež zlepšenie efektivity systému, hlavne v oblasti mechanizmu zdieľanej správy. Správa tiež ukazuje, že tieto technické otázky riadenia sú rovnako dôležité ako samotné ciele. My e, vítame príspevok Európskeho parlamentu a rozhodne e, to bude aj veľmi dôležitá správa pri našich rokovaniach. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz by som sa rád spýtal pani Manesku, či chce e, uzavrieť a zareagovať. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa teda poďakovať kolegom za ich návrhy, aj za slova chvály na moju adresu. Samozrejme, že rada príjmem ešte ďalšie príspevky vo forme pozmeňovacích návrhov. Som presvedčená o tom, že keďže je tu podpora Európskej komisie, že sa nám podarí dosiahnuť správu, ktorá prinesie konkrétne riešenia niektorých z existujúcich problémov. Ide hlavne o audit, teritoriálnu spoluprácu, zapojenie miestnej a regionálnej úrovne, zjednodušovanie tak aby sa naozaj miestna a regionálna úroveň zapájali vo všetkých úrovniach rozhodovania už aj v predlegislatívnom procese. Dovolte mi ešte raz zopakovať potrebu zvýšiť efektívnosť a na to je potrebná podpora Európskej komisie vo forme technickej pomoci pre regionálne a lokálne štruktúry. Tiež je dôležitejší lepší dohľad zo strany Európskej komisie. Pevne verím, že v konečnom dôsledku budeme mať nielen lepšiu správu, ale budeme mať aj lepšiu situáciu, pokiaľ ide o prístup regionálnej a lokálnej úrovne k fondom Európskej únie a že budeme mať teda lepšiu koheznú politiku. Ďakujem. Ďakujem ešte raz veľmi pekne spravodajkyni. Rád by som ešte informoval, že termín na pozmeňovacie návrhy je 1. júl Výbor regi bude hlasovať 27-28 septembra, a potom na pléne to bude v oktobri v Štrásburgu. A teraz sa dostávame k bodu 11. To je moje stanovisko k otázke integrovanej námornej politiky, hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy. Ms. You want to take the floor? Yes, thank you. Pani Weber, môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem Vítam príležitosť, že sa môžeme znovu pozrieť na túto veľmi zložitú a rozmanitú oblasť, ktorá je dôležitá pre primorské regióny a rada by som poďakovala za vaše stanovisko, ale v každom prípade vaša správa nie je taká vyrovnaná, ako by som si želala. E, sústreďuje sa predovšetkým na ostrovy, ale definícia ostrovov možno niekde je uvedená, ale, ale ja som tiež ostrovanka vo vašej správe sa možno zaoberáte e, niečím menším, nejakým menším ostrovom, než je Veľká Británia alebo Írsko. Dobre, ochrana primorských regiónov, ekosystémov, otázka cestovného ruchu, služieb, prístavov, dohľad nad primorskými oblastiami. Pokiaľ ide o ekosystémy, v oblasti klimatických zmien ešte nemáme, aký, nevieme, aký to bude mať dopad na tieto oblasti, ale vidíme, eh, k čomu dochádza mm, opakovanie sa búrok, povodní, oteplovanie, eh, zjavovanie sa nových živočíšnych druhov a skutočne podmienky v týchto oblastiach sú odlišné. Niektoré varovania hovoria, že dojde k veľkému zvýšeniu hladín morí, že sa veľmi oteplí, že niektoré časti, napríklad golfský prúd, e, že sa má ochladiť, teda že prinesie to arktické zimy, že pravdepodobne sa zvýši slanosť morí. A to všetko to sú zmeny, ktoré majú vplyv na ekosystémy. A existuje celý rad legislatívnych opatrení, ktoré, e, ktoré by mali tieto oblasti ochraňovať. Sú to smernice o vtáctve, smernica o námornej doprave. A to vedie k celej sérii klasifikácií našich primorských oblastí. A napríklad vo Veľkej Británii máme 6 rôznych druhov ochrany. A ja si myslím, že by sme mali túto oblasť zjednodušiť. Jasne by sme mali zadefinovať, aký typ ochrany máme pre ekosystémy na pobrežiach. Aj oblasť energie, ako môžeme túto oblasť v budúcnosti využiť, musíme dobre využívať energiu prílivu odlivu, veternú energiu na pobreží. Takže e, a toto všetko zároveň platí pre oblasti, kde e, je prítomný cestovný ruch, kde je námorná doprava. Pokiaľ ide o dopravu a cestovný ruch, tak moja oblasť je blízko pri Európe. Je to, mm, dobré, je to veľmi dôležitý prístav pre európsku dopravu. Je tam obrovský obrad, takmer 8 biliónov a pôsobia tam obrovské spoločnosti. ktoré tam pracujú a ak by došlo k nejakým nepredvydateľným udalostiam, napríklad ku prírodným katastrofám, alebo keby sa uzavrel tunel, tak to by znamenalo uzavretie alebo veľké porušenie dopravy a toku na oboch stranách, aj vo Veľkej Británii, aj vo Francúzsku je tam veľké množstvo turistov, 14 miliónov, ktorí prichádzajú do tohto prístavu. A keď hovoríme o doprave a cestovnom ruchu, tak sú tu aj obrovské objemy dopravy, ktorá prechádza tunelom, teda tých 14 miliónov pasažierov, ktorí ročne tento prístav využívajú, takže Dover je síce jediný prístav, ale ten objem dopravy je obrovský. Vidíme tiež obrovský objem námornej dopravy. To je tá os medzi severom a juhom Je to naozaj veľmi vyťažená morská cesta, námorná cesta. Potom je tam námorná doprava na krátke vzdialenosti. Aj to je veľmi e, zložitý koncept. Oblasť, na ktorej pracuje už pani komisárka Damanaki, ktorá sa zaoberá politikou alebo teda zjednotenou rybolovnou politikou. To je tiež dôležitá oblasť a tiež oblasť dohľadu, kontroly a policajných hliadok. Musíme sledovať primorské oblasti, kde pôsobia rôzne ilegálne skupiny. Nemôžeme hovoriť len o hliadkách, Sú to pobrežné hliadky, ktoré musia komunikovať s agentúrami na ochranu morských oblastí. A tieto služby medzi jednotlivými regiónmi, ale aj štátmi musia komunikovať, pretože tamto fungovanie je veľmi zložité. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu a samozrejme predložím ďalšie pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci a teraz pán Kadek, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa venoval sektoru, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, a síce rybolov, ako isto pochopíte, v rámci integrovanej námornej politiky. Vo vašom oznám, v oznámení Európskej komisie o tejto integrovanej politiky nástojí na synergii týchto politík a táto sektorová politika rybolov tam zohráva kľúčovú úlohu. Má úlohu e, v tejto integrovanej námornej politike a snaží sa maximalizovať ekonomický rast. Táto politika by mala brať do úvahy jednotlivé špecifika v rybolove a v akvakultúre a vo využívaní primorských oblastí, využívanie e, morských zdrojov a tiež výskumné programy. Posilnenie regionálnej spolupráce je nevyhnutné, aby sme dosiahli udržateľné riadenie, udržateľný rozvoj týchto pobrežných oblastí, hlavne ak táto námorná oblasť závisí od rôznych sektorov pôsobenia. Sú potrebné mechanizmy dohody v tejto integrovanej politiky a zároveň prepojenie so spoločnou rybolovnou politikou. Mali by sa viesť konzultácie a spolupráca medzi rybolovným sektorom a sektorom námornej dopravy, aby šlo skutočný dialog, keďže Ide o prierezovú politiku a integrovanú politiku. Nemali by sme zabúdať na rozvoj takého rybolovu, ktorý bude udržateľný, aby sme z dlhodobého hľadiska udržať, udržali naše morské zdroje. Takže ja budem veľmi pozorne sledovať túto problematiku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pán Haurel, ja oceňujem prácu, ktorá sa vykonala, ale rád by som sa vrátil k niektorým otázkam, ktoré a k témam, ktoré nás zaujímajú vo všeobecnosti. Táto správa, toto stanovisko, tak čo je pre mňa najdôležitejšie je, že námorná politika EÚ a táto integrovaná je zdá sa, ako keby slúžila záujmom veľkého európskeho kapitálu, aby ho dala do rovnakej úrovni, na rovnakú úrovni ako ostatné svetové a ostatní svetoví aktéry. A to a za akých okolností? No a k tejto téme by som ešte dodal, že čo nás prekvapuje, že v tejto správe sa vôbec nehovorí o tom, že by bolo potrebná väčšia liberalizácia kabotáže. A keď hovorím o tomto, tak hovorím aj o posádkach mimo EÚ, pretože v rámci EÚ to už funguje a tam to netreba rozoberať. Ale teraz uvažujeme o liberalizácii posádok mimo EÚ. Už v prvej správe sa nehovorilo o potrebe prípravy a vzdelávania posádok len pre dôstojníkov obchodnej námornej dopravy, ale však tam sa dostávame do podmienok, ktoré sa pod, podobajú galeram, galejam. Je to naozaj veľmi dôležitá otázka, otázka kabota, že treba o tom viacej hovoriť. Ďalší bod, vieme, že je obrovský problém v Grécku, ale aj inde predpokladám, E, vzhľadom na pravidla uvádzania alebo spúšťania aktivít. Vieme, že sú niektoré oblasti, ostrovy, kde to trvá niektoré niekoľko týždňov, do konca mesiacov, možno preto, že sú vysoké náklady alebo že neexistuje doprava, prepojenie. Každý sa snaží vyriešiť tento problém ako môže, ale aj tak to má negatívne dôsledky. zaznamenáme aj nízky ekonomický rast v dôsledku krízy a teda tie dôsledky budú ešte vážnejšie. Preto by sme mali prijať ešte ďalšie opatrenia, hoci sme veľmi pesimistickí. A teraz ochrana životného prostredia. Všade čítam, všade počujem, že podmienky e, ropných vrtov, na mori sú prísnejšie u nás ako v USA. Videli sme, ako to dopadlo z BP v Mexickom zálive, ale vzhľadom na tieto udalosti ja som veľmi znepokojený, pokiaľ ide o našu budúcnosť. Ja si nerobím žiadne ilúzie, pokiaľ ide o zisky, veľké zisky a monopolnú situáciu. Neviem, či sme v EÚ chránení proti týmto rizikám. Vieme, že BP je európska spoločnosť, ak sa nemýlim, ale napriek tomu my musíme niečo urobiť. Vy musíte niečo urobiť, musíme pouvažovať, musíme byť krok vpred. Potom zelený rozvoj, veterné parky a tak ďalej. Samozrejme, potrebujeme zelený rozvoj, ale kým tieto opatrenia sa budú robiť len v zmysle kapitalistických ziskov a monopolu, tak tam nedojde k nejakému zlepšeniu. Možno v jednej oblasti áno, ale v inej nie. Nezabúdajme, že je to veľmi vážna situácia, keď hovoríme o tých veterných parkoch na pobrežných oblastiach, na, na pobreží, no áno, ale aj to prináša problémy. Napríklad v mojej krajine on, mi vôbec neberieme do úvahy názory a stanoviska miestneho obyvateľstva pri inštalácii takýchto zariadení. Samozrejme, že sme za obnoviteľné energie, to bez pochyby, ale to nemôže ísť na úkor miestneho obyvateľstva a v prospech e, kapitálových ziskov neobmedzených. Ďakujem pekne za vaše stanovisko a za vaše názory. Ja som sa v mojom stanovisku samozrejme len na ktoré body a teraz pán Ponger. Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod by som pogratulovala spravodajcovi za jeho stanovisko. V súčasnosti ekonomické náklady vzhľadom na nedostatok koordinácie poukazujú na význam integrovanej námornej politiky. Vypracovanie tejto politiky môže umožniť ekonomický rast, vytváranie pracovných miest a udržateľný rast pre námorné oblasti. Niektoré európske oblasti už pochopili význam tohto sektoru ako to hovorí aj včera spravodajca. A je to napríklad v prípade Francúzska, Bretonsko. Pre tieto oblasti táto politika umožňuje lepšie rozvíjať také aktivity ekonomického rozvoja, cestovného rozvoja, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. A musíme vychádzať z veľkých európskych stratégií. Ja si myslím rovnako ako vy, že koncept územnej súdržnosti je rozhodujúci, aby sme vylepšili koordináciu a využívanie morských zdrojov a námornej dopravy. Najvzdialenejšie oblasti E, trpia týmto dopravným problémom, pretože 95 tovaru na kontinent sa robí po mori. Musíme podporovať také rozvojové stratégie, ktoré budú adaptované na tieto veľké vzdialenosti a na závislosť Európe. Ja ďakujem za vaše stanovisko a samozrejme predložím pozmeňujúce návrhy, ktoré pôjdu v tom zmysle, ako som teraz informoval. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pán Tremopoulos. Máme tu dobrý základ, východisko pre diskusiu. Stanovisko pána Stavraka sa je veľmi dobré. Po prvom prečítaní tohto stanoviska o integrovanej námornej politike nás nutí, aby sme dodali viaceré otázky. Veľmi stručne, veľmi rýchlo. Ale tie musia byť konkrétnejšie potom aj v pozmeňujúcich návrhov. Prvé, čo nás prekvapuje, keďže zažívame obdobie klimatických zmien, je, že, že sa len veľmi málo v týchto dvoch textoch hovorí o úlohe, ktorú musí zohrávať námorná doprava v boji proti klimatickým zmenám. V návrhu stanoviska približne na konci sa spomína biela kniha o klimatických zmenách, ale nič viac. A v návrhu stanoviska aj pre náš výbor by bolo potrebné dať odvolávku a teda nejakým spôsobom vyriešiť toto prázdne miesto Chceli by sme oveľa konkrétnejšie návrhy, hlavne pokiaľ ide o e, kombinovanú dopravu alebo pokiaľ ide o prechod od e, pozemnej k námornej doprave alebo lep, lepšie prepojenie prístavov aby, a lepšia koordinácia infraštruktúry, aby sme znížili znečistenie e, vyplývajúce z námornej dopravy. Niektoré prístavy nemajú dostatok zamestnancov a isté záujmy neumožnili, aby nebolo napríklad železničné prepojenie prístavov a to je nepriateľné. To sú naše argumenty a predkladáme ich aj preto, aby sme vylepšili nákladnú dopravu, aby sme dosiahli zlepšenie v životnom prostredí. A potom sa majú aj lepšie využívať fondy, či už regionálny alebo kohezný. A tiež sa nám zdá, že sa viacej venujeme adaptácii pobrežných oblastí, e, ktoré sa musia pripraviť na klimatické zmeny do budúcich rokov a tiež by bolo potrebné viacej nástojiť na možnostiach prepojenia na ochranu ekosystémov a sledovať aj tiež plnenie cieľov environmentálnej legislatívy, myslím predovšetkým na ochranu vtáctva, ochranu biotopov a tak ďalej to všetko treba brať do úvahy pri územnom plánovaní. Treba lepšie využívať dopadové štúdie o vplyve na životné prostredie, či už na prostredie námorné, morské alebo e, suchozemské. Pokiaľ ide o náš výbor, navrhol by som, aby sme hm, prišli s veľmi konkrétnymi účinnejšími stratégiami pre najvzdelenejšie oblasti a tiež by bolo potrebné mať špecifickú stratégiu pre stredomorskú oblasť, pretože si myslím, že je to potrebné. Ďakujem pekne, pán Tremopolos, hovorí pán predsedajúci. To sú veľmi cenné poznámky. Som si istý, že budeme mať príležitosť sa k ním ešte vrátiť. V tomto štádiu dám slovo pánovi Fan Nistelrojovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj ja e, vám gratulujem k tomuto stanovisku. Podľa mňa je vynikajúce. Mám dve poznámky. V našom výbore hovoríme hlavne o územnej dimenzii tejto politiky. Komisia pripravuje stratégiu, ale teraz sa rečník prerušil. Komisia pripravuje stratégiu pre e, makroregióny. A na jeseň by sa mala predložiť iniciatíva pre Atlantické pobrežie, pre teda jedno z týchto nových makroregiónov. Vy poznáte naše stanovisko, nie sme veľmi za to, vzhľadom na tri kritéria, neviacej administratívnej záťaže, byrokracie a finančných nákladov. To sú tie kri- tri kritéria. Ale myslím si, že by bolo dobré, aby náš výbor prišiel s určitou iniciatívou. Hovorím, e, odvolávam sa na správu o najvzdialenejších námorných oblastiach, e, ktorá reaguje na túto žiadosť alebo želanie o vytvorenie makroregiónov, o vytvorenie makroregiónov. Ak sa chceme pridať e, k cieľu 3 všeobecného nariadenia, ak pôjdeme týmto smerom, tak by sa to mohlo týkať aj tých najvzdialenejších oblastí. Prečo by sme sa nemohli pozerať na tieto oblasti ako na makroregióny? Pretože už sme pochopili a vieme informácie o určitých, sa diskutoval napríklad Dunajská oblasť. To by nám dalo určite lepší referenčný rámec, hlavne pokiaľ ide o tú teritoriálnu dimenziu našej politiky. niektoré body, o ktoré ste e, spomenuli, určite by sme mohli rozpracovať. Thank you very much indeed. At this point, I'd like to... Ďakujem veľmi pekne a ešte k tomuto bodu by som dal slovo e, z Európskej komisie pánovi Edimu Homrukovi. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr ale som veľmi spokojný s komentármi, ktoré som si vypočul. Máme sériu štyroch dokumentov Európskej komisie, ktoré konsolidujú prácu, s ktorou sme začali v roku 2006 s rozpočtovou pomocou Európskeho parlamentu. Takže ďakujeme za to a už sa tieto dokumenty začínajú konsolidovať. Boli sme veľmi aktívni aj s Európskym parlamentom a jednotlivými parlamentnými výbormi. Aj verejné služby ďakujú za túto činnosť a vidíme výsledky a význam týchto iniciatív napríklad správa, ktorá sa diskutuje vo výbore pre dopravu. To je veľmi dôležitý krok vpred, rovnako ako stanovisko pána Stavraka Kisa. Máme teda všeobecnú podporu a je tu aj taký konsolidovaný spoločný postup existuje veľmi úzke prepojenie medzi námornou integrovanou politikou a koheznou politikou. Pán Fan Nistelrooy to spomenul vo svojich predbežných predchádzajúcich správach a my s tým súhlasíme. A aj dnešná rozpráva jasne poukazuje na prepojenie týchto dvoch politík. K samotnej dnešnej diskusii v tom stanovisku, pokiaľ ide o začlenenie stredozemia, my chceme pokračovať v tomto zmysle. Pani komisárka Damanaki čo skoro predloží oznámenie o námorných vedomostiach, výskume, o vedeckých základoch. Bude sa hovoriť aj o fenomene klimatických zmien. A potrebujeme aj isté geografické všeobecné dokumenty, pretože keď hovoríme o stratégii makroregiónov alebo o iných politikách, tak to sú všetko koncepty, ktoré treba rozvíjať, ale ak budeme mať tieto dokumenty geografickej koheznosti, tak e, je potrebné, sú potrebné na to, aby jednotlivé oblasti mohli stanovovať e, koherentné politiky. Pani Damanaki oznámila aj svoj zámer, že bude pracovať na niečom podobnom aj v oblasti Atlantiku. Zorganizovali sme konferenciu v REN minulý týždeň, kde sa hovorilo o týchto otázkach Nejde len o to, aby sme my v komisii izolovane e, pracovali, práve naopak chceme spolupracovať so všetkými zainteresovanými a tam zohrávajú veľkú úlohu aj členské štáty. Ale nám je jasné, že musíme dosiahnuť účasť členských štátov, aby to nebola len aktivita komisie, ale aj aby tam boli príspevky členských štátov. Pokiaľ ide o najvzdialenejšie oblasti, veľmi často o nich hovoríme blokovo, ale nevždy je to korektné. Pre niektoré politiky to môže byť správne, ale geograficky je rozumnejšie, aby sme tieto najvzdialenejšie oblasti nechali v tých oblastiach, kde sú tie atlantické v Atlantiku a pre e, Gvajanu. Gvajana nie je taká relevantná pre Atlantickú oblasť, ale skôr pre Karibskú oblasť, takže OK, no ak sa budeme pozerať na tie najvzdialenejšie ako blok, no dobre, ale nesmieme zabúdať na ich špecifika. To je, pán predsedajúci, veľmi stručne. Ďakujem vám v mene Európskej komisie za príspevok a ďakujem aj za úsilie tohto výboru v príprave integrovanej námornej politiky. A ešte tu máme jednu žiadosť, aby ste financie, ktoré nám dávate z rozpočtu, e, tie boli veľmi užitočné, umožnili nám spustiť konkrétne politiky, tento prístup, že aby politika sa neriadila peniazmi, tak ja si myslím, že to je veľmi dôležitý tento prístup. Mali by sme ho rozvíjať aj budúce tri roky. O tomto všetkom budeme hovoriť aj v budúcnosti a budeme úzko s vami spolupracovať. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame tento bod programu. Ešte raz ja sa chcem poďakovať Jeňovému spravodajcovi, pani Berder. Chcem sa poďakovať vám všetkým za vaše veľmi konštruktívne príspevky. Teším sa na vaše pozmeňovacie návrhy, ktoré je potrebné predkladať do 28. júna na poludne 30. júla sa bude hlasovať v Regi a v pléne to bude v 2. septembrovom Štrásburgu. Ďakujem pekne ešte raz. Pripomínam, že podľa pravidla 49 stanoviska sa zaoberajú iba takými otázkami, ktoré spadajú do kompetencií príslušného výboru, teda výboru, ktorý bol požený o stanovisko. No a v, to, v, tej, v tomto rámci som ja pracoval. Takže ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k poslednému bodu nášho programu, ktorým je bod číslo 12. Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum. A slovo dávam pánovi Kadekovi, nech sa páči. Idem. Euh, la ITRE e un rapport. Ďakujem, pán predseda. Výbor ITRE pripravuje správu z vlastnej iniciatívy o zjednodušení, ešte ďalšom zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum. O správe sa bude vo výbore hlasovať 30. septembra. Samozrejme, že to má veľmi veľký význam v rámci schôdze o výskume a vývoji. Náš výbor teda vypracúva stanovisko. Týmto návrhom sa budeme e, zaoberať v júli a potom v septembri sa o tom bude hlasovať. Toto je teda plán. To stanovisko momentálne píšem. Mm, Dostal som predeleného málo času. V každom prípade budeme sa to snažiť stihnúť, e, tak aby to bolo k dispozícii v čo najviac jazykových mutáciách. Komisia prednedávnom publikovala oznámenie, o zjednodušení rámcových programov pre výskum. Tam sa zdôrazňuje význam výskumu a inovácií, preto aby Európska únia mohla dostať výzvam v najbližších desaťročiach, teda hospodársky rast, životné prostredie, kvalifikované pracovné miesta a kohezná politika v tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o regionálne hospodárstva, a ich prispievanie k európskemu rastu. Európska únia má niekoľko nástrojov na stimuláciu výskumu a vývoja. Tým hlavným nástrojom je 7. rámcový program. Tam je viac než 50 miliard eur toho je výskum, základný výskum na obdobie 2007 až 2013. V každom prípade efektívnosť tohto nástroja je často obmedzená, vyplýva to zo zložitosti jeho realizácie. Postupy sú zdlhavé, komplikované. Vďaka tomu sú výskumné činnosti znevýhodnené, pretože potrebujú rýchlo reagovať, potrebujú byť flexibilné. Európska komisia navrhuje určité technické zjednodušenia, napríklad e, zlepšenie víziev, využitie účtovných metód, ich harmonizácia, použitie metód priemerných nákladov tak, aby sa nemusela každá jedna položka výdavkov účtovať samostatne a potom ešte aj postupné zavadzanie odmien v závislosti od výsledkov. Tento návrh naozaj vítame. Podľa môjho názoru umožní zjednodušiť prípravu projektov v rámci 7. rámcového programu. Napriek tomu zjednodušenie nástrojov na výskum a vývoj musí byť sprevádzané aj určitým objasnením v rámci nášho výboru by sme sa mali zaoberať, a pán Van Nistelrooy to už zdôraznil, že by sme mali hľadať synergie medzi jednotlivými európskymi nástrojmi pre výskum, vývoj a súdržnosť, štrukturálne fondy, rámcové programy pre inovácie a konkurencieschopnosť a rámcový program pre výskum a vývoj. S týmto v plnej miere súhlasím. Ďalej je dôležité, aby ten postup bol pardon, integrovaný. Integrovaný, pokiaľ ide o nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby tieto fungovali čo možno najefektívnejšie. A potom tá teritoriálna dimenzia 7. rámcového programu. Medzinárodná cezhraničná spolupráca by mala byť stimulovaná práve v rámci spomínaných výskumných programov. A myslím si, že cieľ územnej spolupráce na európskej úrovni, že tento cieľ by mal byť ešte viac zdôraznený, tak aby sa podporovali aktivity súvisiace s inováciami. Ďalej, e, tu budú určité návitky, ktoré sa odporúčaní na riadenie 7. rámcového programu. Podľa môjho názoru je na stimuláciu rastu a inovácií najvýhodnejšia, najvhodnejšia regionálna úroveň. Je tam dôležitá tá proximita, úzke kontakty s univerzitami, výskumnými zariadeniami a tak ďalej. Na lokálnej úrovni sa môžu rozvíjať tzv. klastre, ktoré majú využívať synergie medzi jednotlivými aktérmi. Od e, začiatku výskumu až po uvádzanie jeho výsledkov do praxe. Takže stimulačná úloha lokálnej a regionálnej úrovne. Tu zdôrazňujem a toto by malo byť teda v plnej miere zohľadnené v 7. rámcovom programe. Väčšia miera odpovedností miestnym a regionálnym štruktúram, posilnenie dlhodobého spolufinancovania. Vychádzajúc z princípu partnerstva, je dôležité, aby jednotliví partneri uh, si mohli dôverovať, aby uh, tu boli k dispozícii financie, uh, to spolufinancovanie by malo byť pravidlom vzhľadom na to, že tu máme hospodárskú krízu. A ciele 7. rámcového programu je tiež dôležité vyjasniť. Investované sumy by mali mať konkrétne vplyvy na ekonomické činnosti a na tvorbu pracovných miest. Nemôžeme mrhať verejnými prostriedkami na projekty, ktoré nebudú stimulovať konkurencieschopnosť Európskej únie. Takže zdôrazňujem dôležitú koncentrovať finančné prostriedky zo 7. rámcového programu na projekty najvyššej kvality, projekty strategické tak, aby sa zvyšila dôveryhodnosť európskych nástrojov. To bude mať pozitívne dopady na celé územie Európskej únie, nezávisle od úrovne súčasného vedeckého vývoja. Tie projekty špičkovej kvality majú byť samozrejme kľúčové, to znamená, že úplne zabudneme na ostatné, ostatné projekty. Výbor ITRE by sa mal viac snažiť prepojiť politiku inovácií s politikou územného rozvoja. Dôležité sú synergie a lepšia správa výskumných e, projektov, hlavne prostredníctvom decentralizácie 7. rámcového programu. Toľko teda v tejto fáze k môjmu stanovisku. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. Stanovisko je teraz e, pre vás, kolegovia. Otváram diskusiu. Pán Van Nistelro, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem stručný. Stanovisko pána Kadeka je naozaj vynikajúce. A naozaj sa mi páči to smerovanie, ktoré navrhuje. Naozaj je potrebné, aby sme sa držali nám pridelenej úlohy teda aby sme zvorazňovali územný, teritoriálny aspekt. V tejto fáze si dovolím dve poznámky. Poprvé, keď si predstavíme prostriedky určené na výskumnú infraštruktúru, ako teda chápem správne, to znamenia komisie vyplýva, že ide asi o 50 miliard, 50 miliard, ktoré sú určené na výskum infraštruktúr. A na tie inovácie by to bolo asi 75 miliárd. Keď to porovnáme s 54 miliardami z rámcového programu, Je skrátka dôležité vnímať, ako, ako by sa dali lepšie prepojiť tieto dva nástroje, ako by sa dali zjednodušiť a zlepšiť existujúce nástroje, tak aby sa zvýšila celková efektívnosť. Synergie. Tu sú určité podnety v tejto oblasti, ale mohli by sme sa inšpirovať hlavne praxou, teda skúsenosťami, ktoré už máme v období 2007 až 2013, pokiaľ ide o účasť podnikov, hlavne malých a veľkých, tak tam tá účasť sa znižuje pretože prostupy sú také komplikované, že je málo podnikov, ktoré sú ochotné prejsť e, týmito komplikovanými postupmi. tam tie šance na získanie prostriedkov sú relatívne nízke, takže ten, tá účasť je tak či tak nízka a úspešná účasť ešte nižšia. Preto by bolo dobré, keby sa nám podarilo nejakým intenzívnejším spôsobom monitorovať, respektíve tutorovať tie jednotlivé projekty v zmysle toho one-stop shop, teda jednej kancelárie, tak aby naozaj tie najlepšie projekty boli podporované, tie, čo sú najšpičkovejšej kvality. Veľmi často hovoríme o tzv. otvorenej inovácii, univerzity a veľké podniky by mali spolupracovať. To je pekná myšlienka, ale nemôžeme zabúdať na to, že malé a stredné podniky musia tiež byť do toho zapojené. Nemôžeme stále vnímať iba výskum, Dôležitá je aplikácia toho výskumu, nové výrobky, nové služby, ktoré jedného dňa musia byť uvedené na trh a na tom trhu obstať. Takže ten text by mal ísť presne týmto smerom. To by potom bol dobrý príspevok pani Karvajo v výbore vystúpila svojho času a tie súvislosti sú tu veľmi dobré veľmi dobre e, načrtnuté, spolupráca s vysokým školstvom, takže myslím, že sme na dobrej ceste. Takže myslím, že naše stanovisko by malo byť vydarené, aj pokiaľ ide o územnú súdržnosť. Ďakujem, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Hlasí sa niekto ďalší, prosím o slovo. Nevidím. V takom prípade nech sa vám páči. Ja, danke, Ďakujem, pán predsedajúci, hovorí pán Obermajer. Súhlasím s predrečníkmi. Spolufinancovanie by malo zostať pravidlom. Vážim si samozrejme veľké projekty, projekty špičkovej kvality, ale trošku ma boli, keď počujem, že sa máme koncentrovať iba na veľké projekty. Musíme si uvedomiť, že práve v Európe, strednej Európe, u nás v Rakúsku, že tam je veľa malých eh, podnikov, sú tam detašované pracoviska univerzít, napríklad mechatronika v oblasti Lincu a tieto naozaj prinašajú obrovské výsledky napriek tomu, že nejde o projekty veľkých projektov, že, o veľkých rozmerov a že nemajú e, veľkú podporu Takže toto by bolo dobre si uvedomiť, že je tu takáto veľká inovačná sila malých a stredných podnikov a tuto je potrebné využiť a zjednodušiť postupy tak, aby boli dostupné aj malým a stredným podnikom, pretože nemôžeme akceptovať, že vzhľadom na vysokú byrokraciu kvalitné výskumné projekty vôbec ani nežiadajú o podporu z európskych fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlási sa prosím ešte niekto? Ak nie, tak poprosím spravodajcu, aby to uzavrel. Vypočul som si svojich kolegov, rád by som ubezpečil Rakúsko kolegu. Áno, ide o to, aby sme podporovali tie projekty excelentnosti, ale tiež som upresnil, že nezávislosti od ich e, úrovne rozvoja. To neznamená, že by sme ignorovali aj iné projekty, ale chceme sa sústrediť na tie projekty excelentnosti a ten teritoriálny aspekt a regionalizácia to je dôležité, rovnako ako partnerstvo je podľa mňa tiež dôležité. Nehovorili sme síce o tom, ale aj na úvod by sme mohli hovoriť o zlepšení výsledkov, to je tiež dôležité, ale v každom prípade ďakujem za vašu spoluprácu, milí kolegovia. Ďakujem pekne. 13 na programe. Dajte mi chvíľočku. Rôzne otázky. Nech sa páči, pán Van Nistelrooy. Špa- belgické predsedníctvo, jeho program by ma zaujímal. A ich aktivity momentálne, to by ma zaujímalo. Môžeme dostať program nového predsedníctva, lebo som počul, že mnohé plánujú um, mestská politika, výskum, kohezia. Vraj je to k dispozícii. Okay, we will send the member. Áno, poriešime to, postaráme sa o to. Ešte než ukončím dnešnú schôdzu, chcem oznámiť jednu maličkú zmenu, pokiaľ ide o bod 10 programu. Ja som povedal, že lehota na pozmeňovacie návrhy je 28. júna, ale nie je to tak. Dáme si trošku viac času, a je to 29. na povodne. Dúfam, že s tým súhlasíte. Nikto nemá námietky. Výborne. V takom prípade veľa vďaka za vašu účasť. Dovidenia. Oh. No, it's, uh... want to say, uh, to tell us something. Chceli ste nám niečo povedať? Nech sa páči. No, simplemente era para... Len som sa chcel v mene španielského predsedníctva rozlúčiť a poďakovať Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu. My sme e, prácu tohto výboru e, považujeme vždy za veľmi zaujímavý a za veľmi prínosnú prácu tak predsedkyne pani Hübner, ako aj všetkých politikov a spolupracovali sme vo všetkých oblastiach v rámci e, programu španielského predsedníctva. Veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že táto spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti. Aj my vám ďakujeme v mene výboru.